budem podpisovať eh, štyri veci, ktoré sa týkajú článku 78 rokovacieho poriadku parlamentu. Tie názvy týchto aktov budú zverejnené v zápisnici z tejto schôdze. Teraz